No a teraz sa prejdeme na tému Egypt a ako prvý dostanú slovo autory a ako prvá pani Andrikiene na jednu minútu, nech sa páči, ďakujem pekne. Egypt čelil mnohým výzvam od roku 2011, od revolúcie v roku 2011. Medzinárodné spoločenstvo podporuje krajinu, ale časté teroristické útoky napríklad na Sinajskom poloostrove a iné teroristické útoky proti Egyptu a neustále útoky na kresťanských koptov a sú s nepokojujúcim vývojom. Ale to nemôže byť ospravedlnením pre egyptské orgány, aby stále vykonávali neludský e, najvyšší trest No, ja som znepokojená hromadnými rozsudkami egyptských súdov a odsudovania na smrti. Vyzývam, e, aby táto prax skončila. Ja vyzývam orgány, aby okamžite vyhlásili oficiálne moratórium na popravy ako prvý krok k zrušeniu. My, EU odsudzujeme použitie trestu smrti a ja vyzývam E, egyptské orgány, aby dodržiavali svoje záväzky v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne ďalším autorem pán Tenok, vážená pani predsednička, keď Egypt sa nachádza na ceste do demokracie, tak čeli veľkým bezpečnostným hrozbám, ako ukazujú teroristické útoky ISIS, ktoré sme videli e, v celej krajine, hlavne na Sinajskom poloostrove zamerané proti koptom, musíme nájsť rovnováhu medzi zaistením bezpečnosti a udržiavaním ľudských práv, čo je však náročné. Nás však znepokojuje porušovanie ľudských práv takéhoto dôležitého medzinárodného partnera, eh, opakované tvrdenie o použití násilia a mučenia a trest smrti. To vyvoláva obavy. Ja by som chcel podporiť výzvu uznesenia aby sa ďalej vyšetrovalo vyšetroval eh, prípad Julia Reginiho, talianského vedca a britského občana. Egyptské orgány robili všetko, čo je v ich sile. Pani Sargentini, vy ste tiež autorkou. Máte jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Predrečník hovoril o prechode smerom k demokracii v Egypte. Ja si nemyslím, že by som situáciu v tejto krajine takto popísala. Krajina, kde prezident, ktorý sa dostal k moci pučom za posledných pár mesiacov, určite e, zavraždil 23 e, ľudí a ja si myslím, že by sme proti tomu sa mali brániť a protestovať a tak ako to robíme v prípade iných krajín, keď inštitúcie vraždia ľudí a toto sa tam deje. A určite toto nie je žiadny, e, žiadna priateľná voľba, pretože buď ste priateľom alebo nepriateľom. Takže otázka je, prečo vysoká predstaviteľka e, neodsúdila tieto vraždy zo strany vlády generála Sisiho. A Európska komisia by mala vniesť do tejto záležitosti e, jasnosť. No, pardon. Mm, Prepáči, pán Koreo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dnes hovoríme o krajine, ktorá prekročila všetky hranice, pretože o právnom štáte sa tu vôbec nedá hovoriť. Časté sú tresty smrti, rozsudky smrti, ešte viac ako v minulosti. V posledné mesiace konštatujeme, že počet trestov smrti masívne narastol. Všetky hodnotové systémy sa zrútili a napriek tomu Egyptu ešte pomáhame. Ľudia sú mučení a vraždení v barbarských podmienkach. No a prečo nič nerobíme? Sme príliš slabí, alebo, alebo sú príliš silné hospodárske prepojenia s Egyptom. Takže my by sme mali zaistiť, aby sme si my na západe zamysleli nad tým, aký osud ostatne egyptianov, ktorí sú Vystavený na a despotovi. No Európska únia by mala urobiť už niečo iné, ako len že vyjadruje znepokojenie nad udalostiami. Naša úloha ako garanta ľudských práv musí sa odzakadliť aj v činoch. Pani Šáke, ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, represálie v Egypte je časovaná bomba. Nepo, nepoučil sa niekto z histórie, okrem obmedzovania slobody prejavu a MVOček, šokujúci počet poprav, viac ako 2000 rozsudkov, okolnosti pre tých, ktorí, eh, ktorí sú súdení, sú aj mučení súčasne, zastrašovaní. Áno, Egypt čelí teroristickej hrozby, hrozbe, ale odpovedou nemôže byť nikdy štátny teror. Je najvyšší čas, aby vysoká predstaviteľka, ako aj lídry členských štátov sa vyjadrili a jednohlasne odsúdili to porušovanie. Je dôležité hovoriť o tom partnerstve a musíme byť realistickí, ak toto partnerstvo nie je založené na princípoch, ktoré zdieľa minimálnych princípoch a hodnotách, tak sa treba pýtať, aká je pridaná hodnota a myslím, že ako EÚ to musíme povedať úplne jasne. Ďakujem pekne na 1,5 minúty pani Posta. Ďakujem pekne predsednička. Dnes hovoríme o popravách v Egypte. Najvyšší trest je porušenie práva na život. Je to najvyšší krutý a neludský trest pre ľudskú bytosti žiadne výzvy, žiadne okolnosti nemôžu motivovať zabitie ľudskej bytosti. Snahou Európskeho parlamentu je globálne zrušenie. Za to bojujeme. Autoritatívne režimy používajú vojenské súdy, ktoré prísnejšie rozsudky vynášajú a využívajú zákony o boji proti terorizmu proti MVOčkám. Najbojovníci galopské práva sú v samotkách a nemajú ani tie splnené najzákladnejšie potreby. Ja vyzývam prezidenta Al-Sisiho, aby zrušil trest smrti a pani Mogherini hovorím, vy musíte bojovať za hodnoty Európskej únie a musíte odsúdiť popravy. Ďakujem pekne. A poslednou autorkou je pani Veržiat na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Všetky omevečky nás upozorňujú, že e, v Egypte sa e, jasne porušujú, e, porušujú ľudské práva cudzujú sa aj deti, mm, zmiznutia osôb, popravy, to je na dennom poriadku, bojovníci za ľudské práva, žurnalisti, MVOčky sú cieľom no a zdá sa, že to nemá žiadne hranice obchodovanie s drogami, znásilňovanie a ďalšie. Ten zoznam je veľmi dlhý ako zaistiť demokratické voľbe a ako by sa mohli uskutočniť vôbec v takomto kontexte. Egypt je neprávnym štátom a my eh, nemôžeme zatvárať pred tým oči aj zohľadom na strategické partnerstvo. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pán Kelly v mene politických skupín. Ja si myslím, že toto je veľmi vyvážne rozhodnutie, ktoré hovorí správne, pomenováva o problémoch Egypta, predovšetkým sa týka tých krutých etorických útokov, ktorých sme boli svetkami, napríklad útok na ortodoxnú kopskú eh, katedrálu a taktiež útok, ktorý na Sinaj zabil stovky ľudí. A možno je pochopiteľné, že úrady sú príliš úzkostlivé a prehnane reagujú. Avšak je nepriateľné, aby boli masové procesy, taktiež aby bol ukladaný trest smrti, aby ľudia boli dlho väznení predtým, než sú súdení. A toto samozrejme porušuje aj Medzinárodný pakt o politických a ľudských právach z roku 2014. Takže je spra- bolo by treba tlačiť na egyptské úrady, aby e, zrušili trest smrti, ale samozrejme ich treba aj podporiť v ich boj proti terorizmu. Ďakujem. A teraz za e, socialistov demokratov pán Panzeri. Ďakujem. V kontexte partnerstva z EÚ sa Egypt zaviazal, že bude podporovať základné slobody a ľudské práva na svojom území v súlade s medzinárodnými štandardami. Avšak e, tento, to smerovanie bolo narušené, ako vidíme, e, napríklad e, pri uložení trestu smrti viacerým osobám. Taktiež došlo k mučeniu ľudí a niektorí boli nesystematicky odsudený pred e, vojenskými súdmi. No a toto viedlo k tomu, že Európska únia, ktorá je proti e, trestu smrti, e, uvidí, ako to bude ďalej s našim partnerstvom s touto krajinou. A my sme sa rozhodli, že budeme ignorovať túto situáciu. To znamená, že sme za ňu v podstate spolu zodpovední a je treba, aby egyptský prezident urobil rázne kroky, aby sme mohli otvoriť novú kapitolu nášho partnerstva. A my očakávame, že taktiež bude vykonaná spravodlivosť za vraždu v Káhire pred dvomi dňami. A. Ďakujem teraz pán Vistisen. Myslím si, že EU si vybrala nesprávnu e, stranu v priebehu arabskej jary. Príliš dlho sme zatvárali oči pred tým, čo sa tam deje, napríklad e, čo sa týka moslimského e, bratstva. No a je treba uznať, že teraz to už narastlo do nepriateľných rozmerov a v Európe sme potichu. Nič ne, na to nehovoríme. Taktiež potom prišli nepokoje v Iráne. Keď sa pozriete taktiež na reakciu EÚ v tejto súvislosti, tak vidíte, že ľudia stále rozprávajú o treste smrti, ale nič nerobíme. Takže je treba sa to pozrieť z tej správnej perspektívy. Aj v rámci je treba brať do úvahy aj boj proti terorizmu v Egypte. To je taktiež dôležité. Ďakujem teraz za GUNGL, e NGL, pán Urban Krespo. Ďakujem, pani predsednička. Po puči v roku 2013, bolo to v marci, prišli prezidentské voľby v Egypte, voľby, kde v podstate nie je žiadna opozícia, pretože kandidáti sa stiahli z voli, pretože boli pozatýkaní a zastrašovaní a toto všetko pod zámienkou boja proti terorizmu dochádza tak k porušovaniu ľudských práv a taktiež sú e, zastrašovaní novinári, príslušníci občianskej spoločnosti a taktiež organizácie, ktoré nadalej organizujú štrajky a demonštrácie. Je to krajina, kde za minulý mesiac bolo popravených 23 osôb po tom, čo boli súdení pred vojenským súdom bez absolútne žiadnej záruky. A napriek tomuto všetkému Európska únia pred týmto zatvára oči. Napriek tomu, že Egypt absolútne ignoruje základné ľudské práva. A preto žiadame, aby sa Európska únia vyjadrila týmto porušeniam, aby sa e, zákaz, zakázal vývoz zbraní do Egypta a aby sme neprijali ne, ne vy, výsledok volieb, kde sa nerešpektujú ľudské práva. Ďakujem pani Barbara Lohbirner na minútu. Ďakujem. Za posledné 4 roky v Egypte bolo k trestu smrti odsudených viac než 2000 ľudí a aspoň 81 z nich bolo už popravených, takže je dôvod sa obávať, že počet poprav bude naďalej masívne narastať. Okrem toho, e, situácia v oblasti ľudských práv v Egypte je dramatická. Tí, ktorí kritizujú vládu, e, sú zastrešovaní a zatýkaní. Okrem toho aj novinári a e, aktivisti v oblasti ľudských práv. Náhodne sú zatýkaní ľudia, taktiež ľudia miznú. A podľa OSN sú systematicky väzni mučení. Toto je skutočne obrovská hamba, nakoľko je zdržanlivá EÚ tvárou v tvár masívnemu porušovaniu ľudských práv v Egypte. V júni 2017 e, bola, bolo schválené partnerstvo ohľadom priorít medzi EÚ e a Egyptom. Tam sa samozrejme boli aj klauzule týkajúce sa štandardov oblasti ľudských práv. Avšak sú tu naozaj veľké porušovania ľudských práv v Egypte a EÚ sa nemôže schovávať za pekné slova, ale musíme sa rozhodnúť vyvíjať tlak na egyptskú vládu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Castaldo za EFDD. Ďakujem. 26. decembra bolo 15 mužov obvinených z terorizmu a boli dekretom Sisiho odsudení trestu smrti. E, on skutočne prekonal rekord, čo sa týka počtu ľudí odsudených na smrť. Sú tam len mŕtvoli tých, ktorí boli predtým mučení, absolútne nepriateľne kruto Okrem toho sú tam ešte ďalší ľudia, ktorí jednoducho zmizli, alebo rôzni intelektuáli. To posledné úmrtie taktiež si vyslúžilo len ticho, žiadnu reakciu. Dokonca sa nezastavia ani pred nevinnými deťmi. Boli tam ľudia zavraždení vo svojich dedinách pred vlastným domom a nič neospravedlňuje to, že sme potichu a tým pádom sa stávame komplicmi. Ja hovorím, že je treba sa proti tomu ozvať, zakázať vývoz zbraní do tejto krajiny a taktiež je treba, aby prišla spravodlivosť za e, Julia Regeniho a všetky obete tohto krutého režimu. Ďakujem, pán Weidenholzer. Je to poprvý krát, čo vedieme diskusiu ohľadom situácie v oblasti ľudských práv v Egypte. Nemali by sme polavovať predtým, až do tej doby, než sa situácia zmení. Všetko ostatné by bolo zanedbanie, situácia bolo by ilúziou eh, veriť, že stabilita môže byť dosiahnutá prostredníctvom eh, systematických represálií. Všetko, čo sa deje v Egypte, má bezprostredný dopad aj na nás, lebo sme s nimi prepojení. Právny štát, demokracia, ľudské práva sú najlepšou zárukou pre stabilitu a preto v nás vyvoláva veľké obavy e, tá, e, to obsesívne používanie trestu smrti a taktiež obmedzovanie e, slobody z voľného zhromažďovania. Taktiež chcem apelovať na generála Sisi, aby prestal udelovať tresty smrti a aby konečne sa našli a umožnili demokratické alternatívy. Ďakujem. A teraz oddám slovo pani Bojlen. Ďakujem. Diskutujeme tu opäť o ľudských práva v Egypte. A správne odsudzujeme nie len požívanie trestu smrti v Egypte, ale taktiež eskaláciu tohto trestu pod e, režimom e, prezidenta Sisiho. Sú tam mnohé nedostatky jeho režimu. Medzi 26. decembrom a 13. 30. E, januárom bolo popravených viac ako 20 ľudí, ktorí boli predtým väčšinou mučení, a dokonca čo je horšie, tak neboli upovedomení na čas právnici týchto obetí, e, rodiny sa nemohli so súdenými rozlúčiť a mnohé rodiny príslušníci sa stále snažia dostať naspäť ich tela. Takže nestačí len Egypt odsúdiť, je treba konať. Egypt má povinnosti v rámci e, ľudských práv, taktiež v rámci dohody z EÚ a taktiež e, tam prebiehajú represálie proti občianskej spoločnosti. Toto podkopová stabilitu, nenavyšuje ju a bohužiaľ tieto obete nemôžu hovoriť, ale že treba hovoriť za nich. Ďakujem teraz pani Gil na minútu. Keď sme v oktobri diskutovali o Egypte, komisia hovorila o ambíciách egyptianov smerom e, k bezpečnosti, ekonomickému rastu. Mám výhrady, pokiaľ ide o stav vtedy aj e, ešte viac dnes. Obavy týkajúce sa e, veľkých porušení ľudských práv. Ako reaguje tento režim? za mesiac viac ako 30 exekúcií, odsudko, odsúdenia na smrť Pýtam sa preto komisie, naznačíte jasne dopady, ak egyptiania nedokážu e, uvaliť okamžité moratórium na použitie trestu smrti? A ako zabezpečia e, spravodlivé súdne procesy? Ako zabránime spoločnosťam predávať e, zariadenia Egyptu, ktoré potom títo využívajú na represálie voči vlastnému obyvateľstvu? Ako použijeme našu rozvojovú pomoc ako páku v tejto oblasti. Cieľom našej ľudskoprávnej politiky musí byť práve odstránenie trestu smrti. Ďakujeme. Rečníci v spontánej pre pán Faria je prvý rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne Kolegyne, kolegovia, v roku 2011 sme mali tisícky demonstrátov, ktorí prejavovali vôľu za demokratizáciu, ale 7 rokov neskôr ten optimizmus prakticky už neexistuje. Je tu represívna nálada, novinári, aktivisti, eh, homosexuáli a lesbičky sú popravovaní čoraz viac správ je tu o e, nútených priznaniach za týrania i nárast e, po počtu popráv od mm, opätovného e, prevzatia moci zo strany prezidenta. Množstvo popravených z minulý rok trikrát viac než v roku predošlom. V posledných mesiacoch dokonca 20 popráv Európska únia je hlavným obchodným partnerom Egypta a musí zastaviť, e, e, alebo teda musí do, donútiť túto krajinu, aby si plnila svoje ľudskoprávne záväzky a samozrejme treba predstať vykonávať trest smrti. Slovo má teraz ďalšia rečnička za socialistov Isabel de Monte. Just push the button. Stlačte prosím tlačítko. Grazie presidente. Oggi approveremo una risoluzione. Ďakujem veľmi pekne. Potrebujeme uznesenie s jasným obsahom. Nie je prípustné, aby v treťom tisíc roší v krajine boli ešte súdom nariadené popravy a, a porušenia ľudských práv takejto miery. Je tu volená vláda, my by sme nemali privierať pred týmto stavom oči. Hovorím aj Julium Regenim, mladý muž, ktorý bol barbarsky týraný a potom zavraždený. E, musíme dúfať, že to všetko, e, teda tí niektorí dúfali, že to všetko sa zabudne. My ako parlament však nechceme mlčať, chceme neustále e, žiadať, aby sa to vyjasnilo. Už po dva roky sú nám dlžní z Egypta, vysvetlenia, eh, pokiaľ ide o mnohých takisto európskych občanov. Nesmieme zabúdať tiež na to, že Egypt je dôležitou destináciou pre našich turistov. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem za udelenie slova. I ja sa pridávam k kolegom, ak e, namietali nepripustnosť trestu smrti a uvádzali konkrétne príklady ja by som sa zameral na niečo iné a to je úloha diplomácie. Myslím si, že v diplomatických možnostiach je a práve v možnostiach európskych inštitúcií zatlačiť nielen na egyptskú vládu, ale i aby otvorili túto tému nepripustnosti trestu smrti na medzinárodnom poli. Na medzinárodnom poli bohužiaľ v tejto otázke nemáme veľa partnerov a bolo by vhodné pre EÚ, aby táto otázka zásadným problémom spôsobom sa posúvala ďalej. A potom je tu teória podmienené pokračovanie spolupráci a podpory. I e, táto e, požiadavka naprieč politickým frakciám znamená, že treba podporovať tie štáty, ktoré v oblasti nepripustnosti tresti, trestu smrti ukážu ochotu spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz na záver e, spontánnej rozpravy poprosím pána Stylianidesa za komisiu, aby prehovoril kolegovia. Vážená pani predsedajúca, rozhodne EÚ veľmi pozorne sleduje situáciu v Egypte. Náš postoj k trestu smrti je dobre známy. EÚ je proti trestu smrti za všetkých okolností a súhlasím s vami v tom, že pre nás je to nepriateľné e, popieranie ľudskej dôstojnosti a integrity. Pre, na podvýbore, ktorý pracuje pre ľudské práva a demokraciu medzi EÚ a Egyptom e, minulý mesiac v Kahire, Kahire EÚ zdôraznila obavy voči egyptským orgánom. Išlo o nedávne exekúcie viac než 20 ľudí a my sme zopakovali naši prístup, principiálny postoj voči trestu smrti. E, my sme vyzvali Egypt, aby kedykoľvek je to možné, e, sa vyhli trestom smrti a aby smerovali k moratóriu voči trestu smrti Vyzývame tiež Egypt, aby podnikol potrebné kroky na to, aby to boli e, vojenské súdy a aby e, občania, ktorí e, boli na vojenských konaniach a súdoch, aby podľa medzinárodných štandardov sa zúčastňovali spravodlivých civilných súdnych procesov. Súčasne by som rád vyzdvihol množstvo ďalších tém, pokiaľ ide o ľudskoprávne organizácie a ich web stránky EÚ, ukázala jasné obavy, pokiaľ ide o blokovanie web stránok a pretrvávajúci tlak na ľudskoprávne e, organizácie pozície, pokiaľ ide e, o e, e, asociačnú radu EU Egypt z júla 2017. Táto pozícia takisto bola vyjadrená v nedávnom stanovisku na ľudskoprávnej rade v bode 4. Ako aj počas posledného podvýboru EU Egypt na politických otázkach v Kahire v januári minulého roka. Takže Egypt je samozrejme kľúčovým partnerom pre EÚ a dôležitý regionálny hráč, držateľná stabilita tejto krajiny je kľúčová nie len pre všetkých egyptianov, ale pre celý región, pre Európsku úniu a naše členské štáty. Sme presvedčení, že demokracia, ľudské práva a základné slobody sú pre tento účel kľúčové, hlavne v kontexte hlavných víziev, ktorým čelí Egypt. My si ceníme, hm, my si uvedomujeme tie problémy a chcem ich riešiť spolu s Egyptom, s našimi kolegami z Egypta. O tom hovoríme v rámci nových eh, partnerských priorít EU Egypt, ktoré boli prijaté v júli 2017. Ochrana a podpora ľudských práv, demokracie a právny štát sú hlavné princípy pre e SVČ Môžete rátať s nami, že budeme aj naďalej aktívne podporovať, brániť tieto princípy našej angažovanosti s Egyptom, ako robíme so všetkými našimi susedmi a partnermi v celom svete. Takáto je situácia. My budeme ďalej vyvíjať tlak na túto veľmi dôležitú otázku. Ďakujem pekne. Bolo predložených 7 návrhov uznesení. No, dnes je táto